Osobne vám môžem dať ešte viac podrobností, ale toto sú tie hlavné aspekty. Ďakujem pani Grisbeck a drahí kolegovia, teraz myslím, že môžeme začať s ďalším bodom, ktorý je spoločným bodom s výborom PETI. Ide tu o špeciálnu správu Európskeho ombudsmana ohľadne Frontexu. Vo svojej správe v roku 2012 ombudsman e, ho hovorí, e, hovorí, bol, e, sme sa obrátili na ombudsmana, aby sa vyjadril k tomu, či Frontex, pokiaľ ide o jeho e, práva, o, o, o jeho prístup k ľudským správam je správny. Na schôdzi výboru LIBE 13. februára 2014 ombudsman požiadal Európsky parlament o podporu v tejto záležitosti. E, správa parlamentu je výsledkom spolupráce dvoch výborov a pripravili ju dvaja správodajcovia, pani Keller a pani Mecola. Dnes budeme hovoriť o tejto správe. Koordinátori sa rozhodli, že lehota na predkladanie pozmejúcich návrhov je zajtra 11. novembra 12.00 budú sa vyhodnocovať 12. novembra a 16. novembra sa bude hlasovať vo, výboroch, vo výbore. Kalendár bol urýchlený, aby sme mali pozíciu parlamentu na plene ešte skôr, ako komisia predloží nové návrhy o e, právnom základe Frontexu. Máme tu delegáciu z Frontexu, ktorá môže ešte odpovedať na vaše otázky. Teraz dám slovo mojej kolegyni pani Wikstrom, ktorá je predsedničkom výboru PETI a potom spravodajcom a ďalším e, poslancom, ktorí e, o slovo požiadajú. Nech sa páči. Ďakujem, pani Jotová. Like to wish you very well. I uh, E, ja e, vás chcem privítať na tomto spoločnom zasadnutí ako predsednička výboru PETI. Ako povedala pani Jotová, je to prvé spoločné zasadnutie, na ktorom sa bude diskutovať o tejto spoločnej správe. A chcem vás upozorniť aj na to, že tak Frontex, ako aj úrad ombudsmana sú dnes medzi nami. Vítam vás. Za Frontex je tu pán Gil Arias, riaditeľ a pán Erve Kaniar a za ombudsmana je tu Marta Hirš-Sieminská. Vítam vás. Takže nech sa páči a máte príležitosť potom tiež odpovedať na otázky, ktoré tu prípadne zaznejú. V prvom rade chcem otvoriť diskusiu. Slovo dostanú najskôr spravodajkyne, pani Mecela a pani Kele Pani Keller, začnete vy. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem e, všetkým za e, účasť. E, spolupráca so spoluprácou spravodajkyňou pani Mecelou bola vynikajúca. Ďakujem. A spolupracovali sme aj so tieňovými spravodajcami z obidvoch výborov, takže viac menej vieme, o čo ide. Nebudem podrobná, nemáme toľko času, ale vysvetlím e, nejaké základy takéhoto zložitého mechanizmu. Dohodli sme sa, že musíme podporiť e, odporúčania zriadiť mechanizmus sťažnosti. To znamená, že e, to je mechanizmus, kde môžu podávať sťažnosti ľudia, ktorí sa cítia poškodení operáciami Frontexu a to samozrejme súvisí aj s rozšírenou e, právomocou Frontexu, s hotspotmi, hovorili sme o tom v kontexte nariadenia Frontexu, ktorý, e, návrh ktorého má predložiť komisia budúci mesiac a takisto nie je tu nejaká právna prekážka e, na stanovenie a zriadenie takéhoto mechanizmu podávania sťažností. Má to pomoc ľuďom, ktorí sa cítia poškodení a zároveň je to veľmi dôležité pre Frontex, aby dokázal riešiť potenciálne možné porušenia ľudských práv, ktoré by inak zostali e, neodhalené, nenahlásené a neriešené. Takže myslím si, že je to pre všetkých dôležité. A pokiaľ ide o štruktúru tohto mechanizmu, ktorý navrhujem, pozreli sme sa na to, čo už existuje e, v tom, čo má e, Frontex, pokiaľ ide o nahlasovanie porušenia ľudských práv. A tu je e, úradník pre ľudské práva. Tento úrad bol zriadený e, vlastne na, z iniciatívy parlamentu, pretože to parlament e, presadzoval. A tento mechanizmus sťažnosti musí byť dostupný účinne ľuďom, aj mimovládnym organizáciám, ktoré zastupujú jednotlivcov, musí byť e, dostupný e, v jazykoch, e, ktorým, ktorými hovoria žiadatelia o azyl a migranti. A tu potom samozrejme je aj otázka kompetencií. Frontex E, nemá nejaké právomoci a opatrenia voči hostujúcim e, úradníkom, ale takisto môže požiadať o spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi. E, jednoducho ide o to, aby sa zabezpečilo, že členský štát, o ktorý konkrétne ide, riešil konkrétnu sťažnosť. stiažnosť a samozrejme úradník pre ľudské práva potom môže dosledovať tento prípad. Ale sú tu aj kroky, ktoré môže robiť samotný Frontex. Napríklad môže vylúčiť úradníkov, ktorí poškodili ľudské práva, môže ich vylúčiť zo spoločných operácií, môže stiahnuť finančnú podporu členskému štátu, ak členský štát nereaguje a ak si spomínate, pri reforme ostatného mandátu Frontexu sa tiež hovorí, že Frontex môže okamžite ukončiť operáciu, ak dochádza pri nej k porušovaniu základných ľudských práv. Teda Frontex už má možnosť konať. Aj s ohľadom na hostujúcich úradníkov je veľmi dôležité, aby sme mali takýto mechanizmus aj v duchu odporúčaní ombudsmana a odporúčame aj to, aby bola zachovaná úzka spolupráca medzi úradníkom pre ľudské práva a e, ombudsmanom. A samozrejme úradník e, potrebuje aj náležité úlohy, ak dostane, náležité zdroje, ak dostane nové úlohy. A e, pokiaľ ide o spoluprácu s tieňovými spravodajcami, chcem pripomenúť, že e, tá lehota na podávanie e, námetov skončí zajtra o 12. Ďakujem pani Keller a teraz dávam slovo pani mm, Metzler. Metzole. Ďakujem. Chcem sa poďakovať aj ja za veľmi dobrú spoluprácu so spravodajkyňou pri príprave tejto spoločnej správy, správy, e, ktorú sme pripravili s Európskym ombudsmanom. A tu sa chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom dvoch e, výborov a ja som rada, že tu zastupujem e, výbor Pety ako podpredsedníčka tohto výboru. Ako povedala kolegyňa, sú tu jasné odkazy na to, že treba podporiť Frontex e, pri um, zohľadňovaní odporúčaní e, ombudsmana e, je dôležité mať takýto mechanizmus odhalovania aj nahlasovania porušovaní základných ľudských práv a takisto je veľmi dôležité mať úradníka pre ľudské práva, ktorý bude nezávislým od ostatných štruktúr tohto úradu. Frontex. Je to veľmi dôležité e, s ohľadom na zabezpečenie ľudských práv a dodržiavanie ľudských práv e, jednotlivcov. E, tu nejde o porušovanie osobitných kompetencií Európskej únie a členských štátov a princípov subsidiarity, táto správa konkrétne hovorí, že Frontex nemá kompetencie iniciovať disciplinárne konanie voči iným osobám, okrem voči vlastným e, pracovníkom a takisto sa tu hovorí jasne, že disciplinárne opatrenia patria do výnimočnej právomoci členského štátu pôvodu pokiaľ ide o mechanizmus e, individuálnych stiažností, tu ide aj o to, aby sa uplatnilo právo na nápravu a mm, e, samozrejme, e, aby išlo o odhalovanie porušovania ľudských práv, ktoré by inak zostali neodhalené, neohlásené a nevyriešené. Tu ide o vytvorenie záruk, aby sme zabezpečili, že konkrétne a zdôvodnené sťažnosti budú naozaj eh, riešené a e, ide o porušovanie tých ľudských, ľudských práv, ktoré sú v charte ľudských e, práv. A tu e, sa obráciame aj na členské štáty, aby poskytli dodatočné finančné zdroje pre tento osobitný úrad pre ľudské práva alebo o Frontexe a ja sa naozaj teším na túto prvú diskusiu a na vaše námety, návrhy, návrhy tieňových spravodajcov, ale aj ďalších kolegov. Ďakujem pani Mecola, Mecola a teraz e, dávam slovo pánovi Kolovu. Ďakujem. A pani predsedníčka, chcem sa poďakovať za túto správu a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme nadviazali na právu, e, prácu ombudsmana. E, chcem spomenúť niekoľko vecí, ktoré sú veľmi dôležité pre pochopenie tohto spisu. V prvom rade v minulosti, za minulé roky, bolo vykonaných 7 krokov, aby sme zabezpečili, že Frontex bude dodržiavať ľudské práva, bude kontrolovaný a bude transparentný. A tieto pravidlá Mm, často neboli e, dodržiavané. Tu napríklad pokiaľ je spoločné operácie, aj tu treba zabezpečiť dodržiavanie základných ľudských práv. E, toto sú právne závi, záväzné kroky, ktoré e, takisto prinášajú zodpovednosť pre Frontex, ale aj pre jednotlivých pracovníkov. Teraz, keď sa pozrieme do budúcnosti, e, treba zlepšiť dodržiavanie ľudských práv e, aj s ohľadom na dohovor o ľudských právach a to ovplyvní aj prácu Frontexu pretože bude kontrolovaný zo strany dohovoru a nielen nepriamo zo strany členských štátov. Moja druhá poznámka sa týka úlohy Frontexu. Teraz je jasné, že jeho úloha bude posilnená. Je to e, samozrejme veľmi dôležité, to si uvedomujem, ale takisto zdôrazňujem aj druhú stránku mince sú potrebné ďalšie kontrolné mechanizmy, vrátane tých zo strany občanov. A e, za roky v minulosti Frontex rozširoval svoju pôsobnosť a úlohy, ale chýbali zodpovedajúce mechanizmy na kontrolu dodržiavania ľudských práv. A teraz sa uberáme práve týmto smerom. Teraz dávam slovo pani Midnár a poprosím kolegov, aby ste rešpektovali vyhradený dvojminútový čas, aby sme dokončili e, diskusiu na čas a dali možnosť všetkým, ktorí sa chcú zapojiť do diskusie. Ďakujem, budem veľmi stručná a dodržím aj vyhradené dve minúty. Pani predsednička, tiež sa chcem poďakovať obidvom spravodajkyňam, pani Kellerovej a Mecele, za veľmi dobrú prácu Myslím, že máme veľmi dobrý kompromisný text. A úprimne som presvedčená, že zriadenie mechanizmu pre sťažnosti, keď dôjde k porušeniu ľudských práv, má byť kľúčovým, kľúčovou, kľúčovým cieľom tohto parlamentu, a to aj s ohľadom na pripravované nariadenie o Frontex, sú. A takisto tu treba posilniť e, túto e, povinnosť e, minimálne proporčne k úlohám a povinnostiam. Musí sa to týkať návratovej politike, politiky, vyhľadávaniu záchrane. Tento mechanizmus musí byť férový, musí zohľadniť zraniteľnú situáciu migrantov a žiadateľov o azyl, ale zároveň musí byť realistický a realizovateľný Myslím, že sme našli dobrý kompromis, ale sú tu potrebné ešte niektoré úpravy. Potrebujeme aj mechanizmus správ o sťažnostiach, potrebujeme spoluprácu medzi Frontexom a ľudskoprávnymi organizáciami v členských štátoch a v neposlednom rade potrebujeme aj Eh, náležité eh, informačné mechanizmy, ktoré sa budú týkať eh, napríklad rodových otázok. Ženy často nevedia o práve stiažovať sa na porušenie ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším je pani Rojs. Sí, muchas gracias. Ďakujem. Ja chcem najskôr poblahoželať spravodajkyniam, pretože odviedli naozaj veľmi význačnú prácu a chcem ešte zdôrazniť jednu otázku, ktorá je e, za týmito e, mechanizmami, ktoré e, sú naozaj veľmi adekvátne a je to otázka neuvedomia, neuvedomovia si, E, z tých e, zraniteľných e, osobách, teda deti alebo zraniteľné osoby, ktorí na miestach, kde koná Frontex, došlo k porušeniu ich základných ľudských práv. A tu treba mať na zreteli, že aj títo majú isté práva, najmä malé deti bez prievodu, ženy, starí ľudia, musia mať dostatočné poznatky o tom, aby vedeli, aké majú práva, ak e, došlo k ich poškodeniu počas cesty. A my, myslím si, že keď budeme, že by sme sa mali sústrediť aj na tieto práva tých najzraniteľnejších. Ďakujem pán Kirkop, ktorý tiež požiadal o rečnícky čas. Ďakujem, Ďakujem pani predsednička. Eh, veľmi krátky čas, takže chcem povedať len to, že aj naša skupina sa usiluje s ohľadom na tieto procesy sťažnosti eh, získať odpovede na niekoľko otázok. A síce ako dosledovať e, tieto stiažnosti v prípade jednotlivcov, ktorí sú ako si na, v pohybe na úteku, nemajú stálu adresu, teda aká možnosť je pre týchto ľudí vyhľadať e, praktickú právnu pomoc a potom čo vlastne bude predstavovať porušenie základných ľudských práv, ako budú zadefinované nejaké spoločné kritéria, či budú hodnotené alebo vykladané jednotlivými členskými štátmi. A potom ešte e, tu ide aj o e, iné EU e inštitúcie a orgány, napríklad Európska investičná banka, a otázka, či takýto postup e, založený na e, tomto základe bude plne funkčný aj s ohľadom na e, otázky, ktoré sa týkajú iných európskych orgánov. Ďakujem, pán Kirkop. A teraz... teraz dám slovo tieňovým spravodajcom a začneme pani Dali. Ja Uh, Ďakujem pani predsednička. Uh, pokiaľ ide o návratové operácie, záchranné operácie, zachovanie ľudských práv je kľúčové a preto aj za našu skupinu sociálistov demokratov sme za to, aby sa vytvoril takýto mechanizmus, ale je dôležité zároveň poznamenať, že nič nemôže brániť Frontexu, v tom, aby mal takýto mechanizmus aj na základe súčasného nariadenia Frontexu. Záchrana životov je prioritou pre EÚ a z tohto dôvodu e, mám obavy, pokiaľ ide o to, ako e, sa e, majú zdôvodňovať takéto operácie. Myslíme si, že tomu ide v roz, je to v rozpore s základnými ľudskými právami. Po druhé, každý mechanizmus musí, alebo naopak, každý takýto mechanizmus nesmie e, prekážať e, vykonávaniu operácií. To znamená, nie je možné ho zneužívať. Transparentnosť, to je tretia podmienka. A preto Frontex musí požia- predkladať ročné správy, e, kde budú informácie o všetkých stiažnostiach za predchádzajúci rok a aké kroky sa e, podnikli a ako sa identifikovali aj e, postupy na zlepšenie situácie a dodržiavanie ľudských práv. A takisto si myslíme, že tu treba zabezpečiť, a to je ďalší bod, aby úradník pre ľudské práva dostal väčšiu podporu, ale toto nie je len otázka finančnej pomoci. Nie je možné očakávať, že takýto malý tím zvládne takúto obrovskú úlohu. Očakávame viac a preto musíme zabezpečiť, aby úradník pre ľudské práva dostal náležité nástroje na to, aby naozaj e, priniesol výsledky. A nakoniec treba zabezpečiť eh, základné práva zraniteľných skupín, ako maloletých bez eh, sprievodu a tu môže pomôcť aj EASO. A na záver chcem povedať, že sa teším na ďalšiu spoluprácu s obidvomi spravodajkyňami aj so tieňovými. A teraz pán Naď. Thank you very much. Um... Uh, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za podrobné informácie, za prácu obidvoch uh, spravodajkyň a EBP plne podporuje mechanizmus uh, sťažnosti v rámci Frontexu a veľmi stručne myslím si, že by sme privítali aj to, a to chcem zdôrazniť, aby tento mechanizmus nepredstavoval priveľkú administratívnu záťaž pri nových e, zodpovednostiach Frontexu a takisto e, treba zvážiť, ako zvládnuť otázku e, sťažnosti tretích strán v, tej, v tomto mechanizme a tu musíme hovoriť e, aj e, o možnosti ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri predložení stiažnosti. Takže myslím, že e, predložíme aj nejaké ďalšie pozmenujúce návrhy do zajtra. Ďakujem, pán Náď. A teraz dávam slovo pánovi Eduardovi Martangovi z výbor Pety. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem a blahoželám spravodajcom. Myslím si, že sme sa všetci zhodli na tom, že e, tieto právne úpravy boli nevyhnutné a e, ja možno predložím nejaké pozmeňujúce návrhy. V podstate je to dobrý návrh správy, pretože si myslím, je to najlepšia garancia rešpektovania základných práv. Snaží sa tu uh, vlastne dať do súladu agentúry ako Frontex za členské štáty a možno by bolo dobre zamerať sa viac na to, ako sa postarať o najzraniteľnejších ľudí. Sú tam isté formulácie, ktoré si treba pozrieť. A je tam ešte jedna vec, už e, o tom sa hovorilo a síce mali by sme e, odmietnúť tie anonymné obvinenia, pretože e, e, a sťažnosti, e, teda tieto anonymné sťažnosti by sme mali zamietnúť. A to je asi všetko. Ďakujem, pán Martin. Pani Bjorkes, e, výboru Libe. Tak som smite. Ďakujem, pani predsednička. Za našu politickú skupinu chceme povedať, že si myslíme, že takýto mechanizmus musí existovať. Ak sa porušia základné práva, musí existovať možnosť sťažnosti a práca ombudsmana eh, je tu veľmi dôležitá. Vo Frontexe chýbajú aj možnosti náhľadov do spisu a Mm, v podstate tou hybnou silou boli mimovládne organizácie, ktoré poukázali na nedostatky. Návrh pilotného projektu je dobrý, dúfame, že sa to nestratí, ale je tu podľa nás jeden zásadný problém. Tento mechanizmus sťažnosti by mal existovať v rámci Frontexu. Chýbajú tu ale tie možnosti náhľadov, do spisov a preto si myslíme, že ten mechanizmus by mal e, byť nakonfigurovaný mimo rámca e, Frontexu. Ďalšia pripomienka. Úradníci Frontexu a členských štátov musia zohľadniť aj personál z tretích štátov. Na to existujú príslušné dohody, v rámci ktorých takisto môže dochádzať e, k porušovaniu základných práv. Podporujeme aj to, aby bolo možné podať stiažnosť anonymne. Musí tu byť rovnosť, možnosť rovného zaobchádzania, samozrejme. To znamená, že ženy, ktoré sú dotknutými osobami, musia byť takisto zohľadnené a takisto tretie osoby by mali mať možnosť vznesenia stiažnosti napríklad mimovládne organizácie alebo medzinárodné organizácie. Ďakujeme. Ešte máme dvoch tieňových. Pani Laura Ferrara dostane slovo, pani Gozman po nej a po tieňových spravodajcoch e, začne pani musoviny. A teraz je už zoznam uzavretý, prepačte mi to. Pani Laura Ferrara. Ďakujem pani predsednička, chcem sa poďakovať eh, dvom spoluspravodajkyniam aj ombudsmenovi za toto eh, vyšetrovanie eh, a preskúmanie je naozaj potrebné, aby existovala možnosť vznášania stiažností, keď sa porušujú základné práva na individuálnej úrovni. Je dobré, že táto možnosť, je, treba, aby táto možnosť existovala. A pre nás je dôležité, aby existoval e, taký mechanizmus, ktorý bude zaručovať nezávislosť konania a interný mechanizmus by to nezaručil. Čiže keby sme to prenechali na správu Frontexu, to by e, nezaručilo objektivitu posudzovania žiadosti a preto my navrhneme, aby existoval externý panel expertov, aby bol e, zriadený takýto panel a ten zaručí nezávislosť. No a potom, pokiaľ ide o tie stiažnosti, ktoré sa majú obmedziť iba na závažné porušovania, alebo že sa niečo zamietne z dôvodov mm, formálnych nedostatkov tam by pri tom hodnotení mal existovať určitý manévrovací priestor a mala by existovať možnosť, aby boli pri, pripustené alebo prípustné všetky typy sťažností. No a e, na tému anonymných sťažností predpokladá sa, že ten, ktorý vznáša sťažnosť, dostane určitú ochranu Nemalo by sa stať, že niekto zo strachu napríklad nevznesie sťažnosť. Myslím, že e, musí byť takisto e, zaručené, aby všetky informácie e, boli dostupné vo všetkých jazykoch, aj v jazykoch migrantov. Pani Guzman má teraz slovo. Chcem sa najskôr poďakovať spravodajcom. A keď hovoríme o základných právach a o agentúre Frontex, treba zdôrazniť, že kontrola e, hraníc ozbrojenými mužmi ide proti právu na život a proti ľuďom, ktorí vystavujú svoj e, život nebezpečenstvu na e, mori alebo e, sa vystavujú nebezpečenstvo v Ceute alebo v Melile. To znamená, že aktivita agentúry Frontex, ktoré úlohou je kontrolovať hranice, je porušením ľudských práv. A keď sa pozrieme na praktiky, ku ktorým došlo za posledné mesiace, situácia je vážnejšia. Vidíme, ako ombudsman otvoril vyšetrovanie o nútených deportačných letoch, ktoré organizuje Frontex v spolupráci s niektorými členskými štátmi. Vypočuli sme si svedectvo dobrovoľníka, e, ktorý e, prežil stroskotanie e, lode cestou na Lesbos a agenti Frontexu sa prizerali, zatiaľ čo Turci, Gréci zachraňovali stroskotancov. My nechceme mechanizmus ťažnosti, ale my chceme garantovať základné práva na hraniciach. To znamená, treba skoncovať s Frontexom, s Európou pevnosťou, s kontrolou imigrácie, lebo je to neľudské a skoncovať s deportáciami. A musíme trvať na väčšej miere transparentnosti a kontrole, kým agentúra Frontex existuje a v tomto zmysle žiadame, aby celý proces bol verejný, aby sme boli informovaní, aby sme mohli kontrolovať, aby sa zabezpečila prítomnosť mimovládnych organizácií, aby mal parlament svoje práva. A v tomto zmysle predložíme naše pozmenujúce návrhy. Ďakujem pani e, Guzman a teraz pani Valero, posledný tieňový spravodajca. Ďakujem. Ja chcem e, sa venovať iba jednej otázke a to sú vyslaní úradníci. Tieto disciplinárne konania by mali byť uplatňované iba na základe členského, e, súhlasu členského štátu. Neviem, možno to stačí, neviem sa k tomu vyjadriť, ale mm, môže sa stať aj to, že jednotlivé členské štáty budú e, ľudské práva rešpektovať odlišným spôsobom, najmä práva žien a detí a preto je dôležité, aby tí, ktorí sú vyslanými pracovníkmi, e, dostali dobré základné vzdelanie v oblasti ľudských práv, aby nemali problémy so správnou interpretáciou práv. A ak naozaj dôjde k takým veľkým rozdielom vo vnímaní ľudských práv, tak potom možno celý systém budúcnosti bude potrebovať zmenu. Ďakujem pani Valero. Pani Mussolini, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Chcem sa vyjadriť iba k jednému bodu. Ja súhlasím s tým, čo sa povedalo o zraniteľných osobách, ako sú tehotné ženy a mladí bez sprievodu, mladiství bez sprievodu. Ďakujem spravodajkyňam, bolo to ťažké spracovať um, ehm, tú, to, čo sa v súčasnosti deje vo Frontexe a uh, e, premeniť to na uh, inú vec. Mm na niečo, čo my musíme zdôrazňovať, e, a to sú ľudské práva. Musíme zdôrazňovať, že nesmie dochádzať k porušovaniu ľudských práv. Chcem e, povedať niečo ešte k tým sťažnostiam, anonymným sťažnostiam. Pozrime sa, ako sa to deje v realite. Napríklad Taliansko, ale aj iné štáty, tie osoby, ktoré prichádzajú, nemajú doklady a E, my um, sme to už riešili, ale to, to, sú, to sú osoby, ktorý, ktorým často uh, chýba pas uh, a doklady, nemôžu to predložiť uh, tieto doklady, keď ich vyzývame, čiže sú to anonymné uh, sťažnosti a my teda Frontex nemôžeme premeniť na súd, my chceme, aby Frontex si ponechal právomoci, aby členské štáty si ponechali v právomoci, ale ako zaobchádzať s tými migrantami, ktorí nemajú doklady? Ehm, takých prípadov je veľa. Čiže ako s nimi zaobchádzať? Ďakujem pani. E, Mussolini a teraz pán López Aguilar. Uh, of course, I mean... Ďakujem, pani predsedajúca. Takmer všetci podporujeme tú myšlienku, aby agentúra Frontex dodržiavala základné práva bez debaty, ale mandát Frontexu už bol revidovaný práve preto, aby sa e, zosilnil záväzok Frontexu dodržiavať základné práva. Osobitný spravodajca v rámci agentúry Frontex sa má týmto zaoberať um, a špeciálna jednotka, takže ja sa chcem spýtať, ako fungovala revízia mandátu Frontexu? Prvýkrát k tomu došlo v roku 2006 a potom v roku 2011, ak sa nemýlim. Išlo presne o to, aby touto revíziou sa zvýšil význam základných práv vo Frontexe. Ako to fungovalo? A druhá otázka. Ktoré konkrétne základné práva sú porušované najčastejšie? pri operáciách Frontexu. tie tvrdenia, že základné práva sa porušujú, ja chcem vedieť, že ktoré konkrétne základné práva o, sa porušujú podľa správy, o čom, o čom vieme, aké máme informácie. Ďakujem. Merci, monsieur López Aguilar. Cher collègue, nous avons... Drahí kolegovia, máme tri minúty a ešte dvoch rečníkov. Pani Spinelli a pani Reino Dalons. E, ďakujem e, spravodajcom, tieňovým spravodajcom za ich prácu. Mám dve otázky. Poprvé, e, podľa môjho názoru ide, treba posilniť všetkých tých, ktorí E, e, pochádzajú z tých bezpečných krajín. Už sa o tom hovorilo. A pre mňa je veľmi dôležité vyjadriť v správe myšlienku, a že je nevyhnutné a aplikovať článok 163 zmluvy o EÚ, kde sa hovorí, že Európsky súdny dvor musí E, kontrolovať legitimitu činnosti orgánov a organizácií Európskej únie v aktoch, ktoré majú e, právny dopad na tretie strany. Myslím si, že je dôležité zachovať demokraciu podľa princípov, že e, viac kontroly neznamená, že občania budú viac kontrolovaní. pani Reino Delon Ďakujem, ja plne podporujem e, tento mechanizmus, e, ko, tento mechanizmus, ktorý by mal byť aplikovaný tak v rámci EÚ, ako aj mimo EÚ. E, tým vlastne reagujeme na bilaterálnu spoluprácu Frontexu s niektorými tretimi krajinami. Rešpektovanie ľudských práv e, je e, dôležité agentúra nemôže obmedzovať eh, svoju zodpovednosť na medzinárodné právo, lebo koná v mene EÚ. Preto je potrebné rešpektovať eh, ľudské práva migrantov a žiadateľov o azyl. Dnes to nie je záväzná povinnosť. Tieto texty eh, nie sú považované za nástroje, ktoré sa riadia medzinárodným právom. Aplikácia týchto pracovných dohod je spôsob, ako posilniť právnu istotu, ktorá tu chýba. A mali by sme využiť túto správu, aby sme e, vlastne tieto mechanizmy prepojili s pracovnými dohodami a to by dalo viac, väčšiu transparentnosť e, ohľade narušovania ľudských práv, ktoré mnohokrát nie sú ani odhalené. Je dôležité rešpektovať práva žiadateľov o azyl a E, Frontex musí spolupracovať tak s krajinami EÚ, ako aj s tretími krajinami a v tomto zmysle predložím pozmeňujúce e, návrhy. A teraz ešte 5 minút, e, dám slovo na 5 minút zástupcom ombudsmana a Frontexu. Dávam slovo najskôr zástupcom Frontexu. Je tu niekto, kto si želá vystúpiť? Thank you for inviting my agency to attend Ďakujem za to, že ste moju agentúru pozvali na túto rozpravu. Chcem sa vyjadriť k niektorým veciam, ktoré spomenuli členovia tohto výboru. Poprvé, otázka, či súčasný právny rámec je dostatočný na to, aby sa vytvoril formálny mechanizmus sťažnosti Nebudem eh, hovoriť o tom, či je to dosť alebo nie, ale chcem vás upozorniť na to, že v súčasnom právnom rámci je systém nezáväzný pre členské štáty. Oni sa môžu rozhodnúť, či budú spolupracovať alebo nie. Druhá vec, my nemôžeme na základe súčasného mandátu spracovávať eh, osobné údaje obeti porušovania základných práv. Môžeme spracúvať osobné údaje iba um, navrátilcov a pašerákov ľudí. A k téme anonimných stiažností. Ak ide o ochranu anonymity stiažovateľa, tak to je v poriadku. To môžeme v súčasnom právnom rámci urobiť, ale ak by to znamenalo spracúvať anonimné stiažnosti, to by bolo ťažké pre Frontex. To by pre nás bol problém. Pokiaľ ide o individuálne stiažnosti, od roku 2013 sme dostali iba 4 a väčšina sa týkala tzv. údajných pushbackov, čiže nespracovaných návratov. Chcem zdôrazniť, že nemáme záznamy o porušovaní ľudských práv zo strany hostujúcich úradníkov. Zvyčajne sa to týka migrantov počas aktivít debriefingu a týka sa to národných úradníkov a obvinenia sa týkajú prípadov, keď tieto osoby sú vracané do štátu, z ktorého pricestovali. To je tzv. pushback. Ak máte ďalšie otázky, môžete sa na mňa obrátiť. Ďakujem. Ďakujem. A pani Žambinská, ktorá zastupuje Úrad Európskeho ombudsmana. Thank you very much, Mrs. Chair. Ďakujem. V mene ombudsmana chcem povedať niekoľko veci. E, osobitná správa bola vypracovaná podľa súčasného práva, ale nariadenie o Frontexe bude zmenené o nedlho a budú tam zahrnuté už aj záruky týkajúce sa ľudských práv. Pokiaľ ide o nový návrh nariadenia, teraz máme viac autonómie a mm, samozrejme môže dojsť k novým porušeniam práv. V návrhu správy parlamentu stojí, že Európsky ombudsman a celá sieť ombudsmanov, to je vlastne organizácia ombudsmanov z členských štátov a iných štátov, celá sieť je ochotná spolupracovať a pomáhať Frontexu na základe našich skúsenosti a chceme, aby tento mechanizmus fungoval hladko. No a potom tie otázky, ktoré ste sa pýtali, ako to bude fungovať, aké informácie sa budú dávať sťažovateľom a tak ďalej, e, či to bude ten mechanizmus dostatočne nezávislý. Na základe našej expertízy vám môžeme poskytnúť odpovede. Domnievame sa, že toto je zrealizovateľné naozaj a urobíme všetko, čo je v silách ombudsmanky aj siete ombudsmanov. Ďakujem, pani Žembinská. Spravodajky, nechcete ešte niečo dodať? Pani Mecola? Koľko mám času? Dve minúty. Ďakujem. Veľmi rýchlo. Chcem sa poďakovať všetkým za pripomienky a návrhy a taká všeobecná pripomienka z mojej strany. Bolo to naozaj ťažké zabezpečiť, aby sme sa pohybovali v rozsahu súčasného nariadenia Frontexu, pretože agentúra Frontex má určité právomoci a my nemôžeme hypoteticky revidovať nariadenie o Frontexe. To je dôležité. A to vlastne odpovedá na rôzne pochybnosti, ktoré tu zazneli takže na toto treba pamätať. No a my sme sa snažili nájsť niečo, čo by Frontexu dalo možnosť zaviesť mechanizmus, ktorý by um, umožnil plniť právne záväzky Frontexu na základe súčasného nariadenia. Spolupráca s Frontexom bola veľmi dobrá v tejto oblasti. Samozrejme, problémy existujú a my musíme od, rešpektovať odporúčania ombudsmanky. Identifikuje sa tu e, problém, ktorý existuje v praxi. Je tu vákuum v oblasti ľudských práv. Keď to my v parlamente nechápeme v širšej politickej perspektíve, tak e, potom by sme sa vzdali našej politickej zodpovednosti. Ja som presvedčená, že naša správa tento cieľ dobre popisuje všeobecnejšie. Počkame si na pozmeňovacie návrhy, ktoré prídu zajtra, zapracujeme to do kompromisnej správy, do kompromisného návrhu a výsledkom bude, dúfajme, dobrá správa. A výsledok oboch výborov. Pani Keller, ďakujem všetkým za pripomienky. Ako povedala Roberta, my sme sa snažili nájsť nejaký koncept, ktorý bude fungovať pre utečencov aj migrantov, ktorí sú v pohybe, aby boli schopní vznášať sťažnosti, ale chceme aj praktické riešenie pre Frontex. Sú tam hostujúci úradníci, ktorí sú ale e, na hranici so symbolom Frontexu na odeve, čiže oni sú rozoznateľní a preto je potrebné to riešiť priamo s Frontexom tieto problémy. Chceme nájsť naozaj praktické riešenie. Členské štáty tu musia spolupracovať, ale mali by si vziať príklad aj e, z toho mechanizmu stiažnosti, ktorý Frontex bude musieť zriadiť. Ďakujem všetkým za spoluprácu a tešíme sa na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pani Keller, kolegyne, kolegovia. Pozmeňovacie návrhy predkladajte do 11. novembra do 12. hodiny na poludne. A teraz e, pripomínam ešte, popoludní si prineste hlasovacie karty. Máme veľa vecí na hlasovanie. Uvidíme sa neskôr. Ďakujem.